Okay, very well. Thank you for being here. Welcome everybody. Dobre, ďakujem veľmi pekne. Všetkých vítam. Začneme bod 1, to je prijatie programu. Prosím, priateľa, naozaj musíme začať. Ak nie sú žiadne poznámky, vychádzam z toho, že návrh programu je týmto prijatý. Ďakujem oznámenia predsedu. V prvom rade zasadnutie je webstreamované. Pripomínam všetkým členom parlamentu, teda ide o online vysielanie a takisto eh, e-meeting aplikácia je k dispozícii eh, všetkým eh, členom parlamentu, asistentom aj zamestnancom majú takto prístup k dokumentom prijatie zápisnice z 11. E, septembra. E, ak nemáte žiadne námietky k tomuto návrhu, budem vychádzať z toho, že e, týmto ich príjmame. A prešli by sme teraz k hlasovaní o riadení Energetickej únie, Turmes a Michel Rivasi za zelených sú spravodajci. Vítam členov oboch výborov ITRE a ENVY, ktorí spolupracujú v tejto dôležitej téme energetickej únie. Chcem tiež poďakovať všetkým za vynikajúcu e, spoluprácu, e, zvlášť pánovi e, Buzekovi, pani Rivazi a pánovi Turmesovi. Slovo má teraz pán Olaf Henkel, podpredseda, aby a nás tiež uviedol do témy. Uh, like first... Ďakujem veľmi pekne. Dobré ráno. Chcel by som v prvom rade povedať, že pán Buzek je chorý a myslím, že v mene všetkých uh, tu miestnosti uh, mu môžeme zaželať uh, všetko dobré, skoré uzdravenie, aby sa čo najskôr medzi nás vrátil. Je tu veľa prepojení so správou o, e, obnoviteľných zdrojov e, energii aj e, energetickej efektivite, o ktorej sme hlasovali na ITRE. Celkovo bolo predložených 1700 pozmeňovacích návrhov k návrhu komisie. A to samozrejme je veľká výzva e, pracovať na takto komplexnom návrhu, ktorý je prepojený aj s ostatnými e, témami. A e, eh, teraz v spolupráci dvoch výborov chcem poďakovať spoluspravodajcom, aj, všetky, aj tieňovým spravodajcom za vynikajúcu spoluprácu, ktorú sme mali počas celého procesu. Ďakujem pekne. Thank you. And, uh, we will, uh jump to vote immediately. Ďakujem. Teraz by sme priamo prešli k hlasovaniu. Chcem poprosiť eh, všetkých, ktorí ešte nezaujali svoje miesto, aby tak učinili. Dávam vám 20-30 sekúnd. In the meantime, push your cards in. <laughs> Zatiaľ Zasunte prosím kartičky do vašich hlasovacích zariadení. Pripravte sa, lebo to bude dosť dlhé hlasovanie. Dobre, takže už žiadne strpenie musíme začať. Pozmaňovací návrh 200, tí, ktorí sú za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 201 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Prvý test e, dnesného komplikovaného hlasovania, kompromis 1 za, proti, zdržali sa prijaté. Potom e, prejdeme o pár stran ďalej na stranu 4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 Hlasovanie je ukončené. Je to prijaté. So. Amendment 46. Pozmeňovací návrh 46. Kto je za? Proti? To si preveríme. Close, the vote is closed. Končím hlasovanie. Prijaté. Pozmejúci návrh 47 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 501 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 48 za, proti, zdržali sa prijaté. Preveriť? Dobre, preverme si to. Končím hlasovanie. Prijaté. Chceli ste si preveriť, či je to skutočne prijaté. Dobre, takže 48, 49, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 509, za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 510 za, proti, zdržali sa prijaté. Dobre, to si preverme. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to prijaté. 351 za, proti, proti zdržali sa zamietnuté, 512 za, proti, preverme si to, Končím hlasovanie prijaté. komplikované kompromisy. Takže kompromis 3a. To urobíme elektronicky. Končím hlasovanie. A je to zamietnuté. Kompromis 3b, opäť elektronicky. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. A je to prijaté. Výborne. 516 za. 516 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. Dobre, skontrolujeme si to. Končím hlasovanie. Áno, mali ste pravdu. Dobre, je to zamietnuté veľmi tesne. Identické pozmeňovacie návrhy 50 a 516. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. Chcete si to preveriť? Dobre. Preverme si to. Hlasovanie ukončené, je to zamietnuté. Tentokrát som mal pravdu. 518 za, proti, zdržali sa. Preverme si to. What is closed now? Hlasovanie ukončené. Príjma sa. 519, kto je za? Proti? Prijaté. Áno, to bola 519. Dobré. Takže ešte raz, kto je za 519, vyhnite prosím ruky. Kto je proti? Prijaté. Preveriť. Dobre, skontrolujeme si všetko. Hlasovanie je ukončené. Je to prijaté. 520. Kto je za? Zdvíhajte prosím ruky. Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. Dobre, rád to nechám skontrolovať. Hlasovanie je ukončené. Bola to rovnaká väčšina. A potom Kompromis 2a. Elektronicky budem o ňom hlasovať. Otváram hlasovanie. Dve a Končím hlasovanie. A je to prijaté. Takže preskočíme ku kompromisu 11 na strane 12. Kto je za? Kompromis 11, prosím. Zdvihnite ruky. Proti. Zdržali sa. Prijaté, ale myslím, že si to chcete preveriť. Dobre, takže kontrolujeme. I can close the vote. Končím hlasovanie a mal som pravdu, bolo to prijaté. Teraz kompromis 4 na strane 16. Kto je za, zdvihnite ruky. Ďakujem. Proti? Zdržali sa prijaté. Kompromis 5a elektronicky, prosím. Musím skončiť hlasovanie. A je to prijaté. <coughs> Potom môžeme preskočiť na stranu 24, 643, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. na 25, pozmeňovací kompromis 6a, elektronický. Končím hlasovanie. Je to prijaté. V tom kompromis 7 na strane 30. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. Kompromis 8. Za? Proti? Zdržali sa prijaté. Kompromis 9, strana 34, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. 750 jednotka. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. Dobre, preverme si to. the votes. Končím hlasovanie. A no, je to zamietnuté 7, 5, 2. Kto je za? Proti? Zamietnuté 7, 5, 3. Za? Proti? zdrželi sa? Zamietnuté. Dobre, preverme si to. Ukončíme hlasovanie. Áno, zamietnuté. 754 za. Proti. Zdržali sa. Skontrolujeme si to. Končím hlasovanie prijaté. 755 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 756 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 757 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 758 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 26 Agri za, proti, zdržali sa zamietnuté, 759 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 760 za, proti, zdržali sa prijaté, 761 za, proti, zdržali sa, skontrolujeme si to. Končím hlasovanie zamietnuté. 762 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 764 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 765 za, proti zdržali sa prijaté. 766 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 767 za, proti, zdržali sa prijaté. Dobre, môžeme si to skontrolovať. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Strana 39, 7, 8, 7. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. 7, 8, 9. Za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. Chcete si skontrolovať 789? Dobre, preverujeme. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 791, 790 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 92. 792 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 793 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 794 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 795 za, ale po častiach prvá časť za, proti, začal sa niekto, zamieta sa druhá časť za, prepačte, je bezpredmetná. ...513 a 796 blok za, proti, držali sa, zamieta sa. Kompromis 10 za, proti zdržal sa niekto, príjima sa. 803 e, za, proti zdržal sa niekto, zamieta sa. 805 za, proti zdržal sa niekto. Preverme si. Closed. Končím hlasovanie. Príjima sa. 91 za. Against. Proti. Zdržali sa. Preverme si to. Close. Končím hlasovanie. Príjima sa. kolegovia, viem, že ste pred Vianocami unavení, ale prosím, hlasujte dôrazne rukami. Je to ťažké, ja viem. 811. Za. Proti. Zdržali sa. Prijíma sa. Preverme si to. and what is <laughs> closed and is rejected. Zamieta sa. 92 now. 92 za. Proti. Zdržali sa. Zamieta sa. 812 za Proti? Zdržali sa hlasovania. Zamieta sa. 813 za. Proti? Zdržali sa hlasovania. Zamieta sa. 814 za. Proti? Zdržali sa. Prijíma sa. 815 za. Pardon, pred, bezpredmetný. 816 za, proti, zdržal sa niekto. Toto si preveríme. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 93 za, Proti? Zdržal sa niekto? Príjma sa. Preverme si to. Končím hlasovanie. Príjma sa. 817 za. Proti. Zdržali sa hlasovania? Preverme. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 818 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 819 za, proti, Zdržal sa niekto hlasovania? Prijíma sa. Preverme si to. Close. Končím hlasovanie. Som rád, že ste to zamietli. Agri 28 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. jedna za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 832 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa, 95 za, proti, Zdržal sa niekto? Podľa mňa je to prijaté, ale preverme si to. Končím hlasovanie. Prijíma sa. Kompromis 12. Za. Proti. Zdržal sa niekto. Prijíma sa. Skočíme až na stranu 50. Kompromis 13 za, proti zdržal sa niekto, prijíma sa. Kompromis 14 konkrétne za. Proti. Zdržal sa niekto. Prijíma sa Aušak overme si to. Končím hlasovanie. Bohužiaľ je to pri, prijaté. 885 za, proti, zdržal sa niekto Naľavo nevidím e, hlasujúcich, takže si to musíme preveriť. Hlasujme. Preverme si 8, teda preverujeme si elektronicky 885. Dobre, že som si to preveril. Zamieta sa. Kompromis 15. Príjma sa. To si nemusíme overovať, bolo to celkom jasné. Kompromis 16. Za. Proti. Zdržali sa. Toto si preveríme elektronicky, ale... Končím hlasovanie. Prijíma sa. Deväť, dva, sedem, deväť, dva, osem spoločne za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 929 za, proti, zdržali sa, zamieta sa 117 za, proti, zdržali sa, prijíma sa Chcete si to overiť? Preverme si to. Klaus. Konč, končím hlasovanie. Príjima sa. 935 za, proti, zdržali sa, príjima sa. 118 a 930 spoločne za, proti, zdržali sa. To si preberme. Končím hlasovanie. Príjima sa. 931 za, proti, zdržali sa, príjima sa Chcete to preveriť? Tak si to preverme. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 934 e, za, proti, zdržali sa. To si musíme preveriť. Closed. Closed. Končím hlasovanie. Príjima sa. 932 a 933 sú bezpredmetné. 936 teda a 937 za. Proti. Držali sa. Zamieta sa. 943 za. Proti Zdržal sa niekto? To si musíme preveriť. Končím hlasovanie. Príjima sa. a 944 eh, spoločne. Eh, Hlasujte, ak ste za, proti. Zdržal sa niekto hlasovania. What is closed? Ah, <laughs> rejected. So this is block point compromise is blocking? No, no, no. The yellow block falls because compromise okay. theory was adopted. You can Fine. So then all blo- no, big block falls and we ten veľký blok je bezpredmetný. Až na stranu 61 sa prenesieme. Počkám na vás. Pozmenujúce návrhy 974. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Príjima sa. 975 a 976 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa 977 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa 978 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa 980 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa Kompromis 17 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Ale preverme si. Končím hlasovanie. Teraz kompromisy 18a a 18b. Hlasujeme o nich elektronicky. Najprv 18a, a to elektronicky. Strana 62. Počkáme si. 18a hlasujeme elektronicky. Hlasovali prosím všetci. Končím hlasovanie. Príjima sa. Ideme teraz až na stranu 68. Nasleduje pozmenujúci návrh 1038. 1038, teda na stránke 68. Za, proti, zdržal sa niekto. To si musíme preveriť. Have everybody voted? Hurry up and vote is now closed. Končím hlasovanie. Samieta sa. 10.43 10, za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 10.44 Toto nebudeme preverovať, bolo to úplne jasné. 10.44 za, proti, zdržal sa niekto, zamietá sa. Kompromis 19 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. kompromis 20 na stránke 71, za, proti, zdržali sa, prijíma sa. Kompromis 21 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Kompromis 22 za, proti, zdržali sa, prijíma sa. A už však chcete si to zjavne overiť, elektronicky si to overme. Končím hlasovanie. Prijíma sa. Teraz až na stránku 75 budeme hlasovať o kompromise 23. Kto ste za, hlasujte. Kto je proti? Zdržal sa niekto? Preverme si to. Uh, have everybody voted? Yes. Uh, vote is closed. Rejected. Ah, rejected.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 proti, zdržali sa prijatí. Prejdeme na kompromis 27, za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 28, za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 29, 28, pardon, 29 za, proti, zdržali sa prijatí. Now let's go to amendment 12. Teraz pozmeňujúci návrh 1204 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Pozmeňujúci návrh 163 za, proti, zdržali sa myslím, že to bolo prijaté, takže skontrolujeme si to. Hlasovanie ukončené a bol prijatý. 1207 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 1208 za, proti, zdržali sa Myslím, že to si musíme overiť. Hlasujte 1208, 1208, 1208 ukončené a bol zamietnutý. Teraz 39 za, proti, zdržali sa zamietnutý. Takže overíme si to, hlasujte prosím o pozmeňujúcom návrhu číslo 39. Hlasovanie ukončené. A bol prijatý. Pozmeňujúci návrh 12.10. Za. Proti. Zdržali sa. prijatí, 12.11 za. Proti. Zdržali sa zamietnutý. Chcete si to overiť? Nie, dobre. Dobre, takže áno, hlasujte. Hlasovanie je ukončené. Bol zamietnutý. 164 a 12, 12. Spoločne, kto je za? Proti? zdržali sa. Myslím, že to si musíme overiť a hlasujte. Close the vote. Ukončené hlasovanie a bol to zamietnuté. Teraz pozmeňujúci návrh 12.14 za, proti, zdržali sa. Myslím, že to si musíme overiť. Sorry, I was just... Áno. Takže musíme prejsť na pozmeňujúci návrh 12.13. Práve som sa dozvedel. Takže kto je za? 1213, 1213 proti. Zdržali sa. Myslím, že to si musíme overiť. 12.30, hlasujte. 12.13, pardon. Hlasovanie ukončené. Zamietnutý. 1214 14 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Pozmejúci návrh 12-15 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Teraz pozmejúci návrh 12.23 za, proti, zdržali sa to si overíme elektronicky. Hlasujte, prosím. Hlasovanie ukončené. Bolo to prijaté. 12.21 za. Proti. Zdržali sa. To si musíme opätovne overiť. Hlasujte. Hlasovanie ukončené. Prijaté. 12 a 22 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 24 za, proti, zdržali sa, tiež zamietnutí. 40 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 41 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 41 si overíme. Hlasujte. Hlasovanie je ukončené. A bol prijatý. Teraz 12.25. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnutí. 42 za, proti, zdržali sa zamietnutí. si návrh 1226 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Dvanáct štyridsať kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnutí. Teraz sa blok 167, 1256 a 1257. Kto je za? Proti? Zdržali sa? To si musíme overiť. Mám taký pocit. Hlasujte. Hlasovanie je ukončené. A bolo to prijaté. 1, 6, 8. A 1, 2, 6, 1, ktoré sú identické. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijatí. 65, za. Proti? Zdržali sa zamietnutí. 66, za. Proti? Zdržali sa tiež zamietnutí. 76, za. Proti? Zdržali sa zamietnutí. 1268 za proti, zamietnutý. A teraz som 169 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Dobre, overíme si to. 169 si overíme. Hlasujte, prosím. Hlasovanie ukončené. Bolo to prijaté. Now we go to uh, amendment 12 pozmeňujúci návrh 1271, 1272, 1273 a 1274. Spoločne kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 1275 za? Proti? Zdržali sa? Tiež to bolo jasne zamietnuté. Kompromis 30, kto je za? Proti? Zdržali sa? Myslím, že to si musíme overiť elektronicky. Hlasovanie je otvorené. Hlasujte, prosím. Vote is closed. Hlasovanie je ukončené. A bol prijatý. Dnes prejdeme na kompromis 31a. Kto je za? Proti? Zdržali sa. To si musíme overiť elektronicky. Hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené a bol prijatý. Pozmejúci návrh 1406 musíme preskočiť stránu, mne je to na strane 102, dávam trochu času. Pozmejúci návrh 1406. Kto je za? Proti? Zdržali sa Myslím, že to si musíme overiť elektronicky. Hlasujte. Hlasovanie je ukončené. A bol zamietnutý. Teraz kompromis 32. Kto je za? Proti? Zdržali sa? A bol prijatý. A teraz prejdeme na pozmeňujúci návrh 1437. 14 37 437. Ja to mám na strane 105. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnutí. Pozmeňujúci návrh 1438. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnutí. Pozmeňujúci návrh 1439 za. Proti? Zdržali sa zamietnutí. 1440 za. Proti? Zdržali sa zamietnutý. 14.41 za, proti, Tak ešte raz. 14.41 za. Proti. Zdržali sa zamietnutí. Prijatý, pardon. Takže overíme si to elektronicky. 1441. 1441. The Hlasovanie ukončené. Bolo to prijaté. 14.45 za, proti, zdržali sa. Tak, overíme si to. 14.45. Hlasujte. Hlasovanie ukončené. Bolo to zamietnuté. Teraz unblock 186, 1444, 1449, to za. Proti. Zdržali sa zamietnutí. 1443 za. Proti. Zdržali sa zamietnutí. Pardon, prijatý. Chcete si to overiť? No dobre. 1, 4, 4, 3. Hlasovanie otvorené. Hlasovanie ukončené. A bolo to prijaté. 14,46 za. Proti. Zdržali sa. Asi no, overíme. 46, hlasujte. Hlasovanie je ukončené. Bolo to prijaté. 189, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutí. 14, 47 za? Proti? Zdržali sa? Prijatí. 187 za, proti, zdržali sa prijatí. Pardon, zamietnutí. Dobre, overíme si to. Overíme si to elektronicky. 186, pardon, 187, 187, hlasovanie otvorené, hlasovanie ukončené a bolo to zamietnuté. Kompromis 33 za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. Kompromis 34 za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. Kompromis 35, kto je za? Proti. Zdržali sa. Prijatý. Kompromis 37, kto je za? Proti. Zdržali sa. Prijatý. 37 za. Proti zdržali sa prijatí. Teraz prejdeme na pozmeňujúci návrh 1468, kto je za, proti, zdržali sa zamietnutí. Kompromis 38 za, proti, zdržali sa prijatí. 39 za, proti, zdržali sa prijatí. 40 za, proti, zdržali sa prijatí pozmeňujúci návrh 1482 a pozmeňujúci návrh 1484 spoločne. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. 1483 za? Proti? Zdržali sa zamietnutý pozmeňujúci návrh 197 za? Proti? Zdržali sa Myslím, že to si musíme overiť, takže elektronické hlasovanie je otvorené. Pozmeňujúci návrh 197. Hlasovanie ukončené. A bolo to prijaté. Pozmeňujúci návrh 85 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutý. Chcete si to overiť? Dobre. Pozmeňujúci návrh 1485. Hlasovanie otvorené. Hlasovanie ukončené. A bolo to prijaté. No výborne. Kompromis 41. Myslím, že hneď. Budeme hlasovať elektronicky. Kompromis 41. Hlasujte. Hlasovanie ukončené. Bol prijatý. Teraz kompromis 42 opätovne elektronicky. Hlasujte. Hlasovanie ukončené. A bol prijatý. Kompromis 43. Aha, prepačte, pozmeňujúci návrh, pozmeňujúci návrh 1492 za. Proti. Zdržali sa prijatý. Chcete si to overiť? Dobre. Pozriem si návrh 1492, hlasujte. Hlasovanie je ukončené. Alebo prijatý. si návrh 1494 za, proti, zdržali sa prijatý. Kompromis 43 elektronicky. Hlasujte. Hlasovanie je ukončené. A bol prijatý. Pozriem si návrh 1494, z, pardon, 495, kto je za, proti, zdržali sa. Ten bol zamietnutý. 1496 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Kompromis 48, elektronicky, hlasovanie otvorené, hlasovanie ukončené a bol prijatý. Teraz prejdeme na pozmeňujúci návrh 1522. Je to na 714. Pozmeňujúci návrh 1522, kto je za? proti, zdržali sa zamietnutí. Takže overíme si to 15.22. Hlasujte, hlasovanie ukončené alebo zamietnutý. si návrh 1523 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Takže 15.23. Hlasujte elektronicky. Hlasovanie je ukončené. A bolo to zamietnuté. Teraz prejdeme na kompromis 49. Elektronicky hlasujte. Hlasovanie je ukončené. A bolo to prijaté. Teraz prejdeme na kompromis 50. Opätovne zdá sa, že to bude tesné, tak budeme hlasovať elektronicky. Hlasujte. Ehm, elektronické hlasovanie je ukončené. Ehm, bol prijatý. Kompromis 51. Opätovne by som ráta. hlasoval elektronicky. Hlasovanie otvorené. Hlasovanie ukončené. Bolo to prijaté. Kompromis 52, opätovne elektronicky. Hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. A bol prijatý. Teraz prejdeme na pozmeňujúci návrh 1582. U mňa je to na strane 120. Kto je za? Proti? To asi budeme musieť overiť, takže pozmeňujúci návrh 1582 elektronicky. Hlasujte, prosím. Hlasovanie je ukončené. A bolo to prijaté. Teraz prejdeme na pozmeňujúci návrh 1586. Preskočím niekoľko strán. U mňa je to na strane 124. Pozmeňujúci návrh 1586. A Takže 1586 iba. Kto je za? Proti? Zdržali sa. Asi to bolo prijaté, ale ja by som si to rád overil. Hlasujte, prosím. Hlasovanie je ukončené. A bolo to prijaté. Teraz prejdeme na pozmeňujúci návrh 1624 a 1625, ktoré sú identické, kto je za proti, zdržali sa. To si musíme overiť elektronicky. Hlasovanie otvorené. Pozmeňujúci návrh 1624 a 1625. Elektronické kontrola. Hlasovanie ukončené. No, bolo to prijaté. Teraz kompromis 53. Elektronicky hlasujte, prosím. Hlasovanie ukončené a bol prijatý. Teraz pozmeňujúci návrh 16, 33, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 16.34 za, proti, zdržali sa, myslím, že to bolo zamietnuté. Takže overíme si to. 16.34, hlasujte. Hlasovanie ukončené. A bolo to zamietnuté. 16.36 za, proti, zdržali sa, prijatí. 16.37 za, proti, zdržali sa, prijatí. 16.38 za, proti, Zdržali sa. To si overíme. Hlasujte 1638 elektronické hlasovanie. Hlasovanie je ukončené. A bolo to prijaté. 1639 za. Proti. Zdržali sa zamietnutí. 1640 za. Proti. Zdržali sa si musíme overiť. Elektronické hlasovanie je otvorené 16.40. Slanie ukončené. Bolo to prijaté. 16.45 za. Proti. Zdržali sa. Si overíme. To bolo veľmi tesné, takže elektronické hlasovanie je otvorené 16.45. Hlasovanie ukončené. Je to zamietnuté 16.47. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. Preverujeme si 16.47. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 16.46. Kto je za? Proti? zdržali sa zamietnuté. 16.48, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. Teraz prejdeme k 16.49, za, proti, zdržali sa. To by som si rád preveril. Je to tesné elektronické hlasovanie k 1649. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté. 1650 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 1651 za, proti, zdržali sa prijaté. 1652 a 53 spolu, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Elektronicky si to ešte preveríme. Otváram hlasovanie, končím hlasovanie. Je to prijaté. 16, 54 a 55. Kto je za? Proti? Zdržali sa? To si musím preveriť. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté. 16,57 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 16,56 za, proti, zdržali sa. Ospravedlňujem sa, to si musím preveriť. Elektronické hlasovanie k 1656. Končím hlasovanie. Je to prijaté. 1659, prvá časť. Za proti. Zdržali sa zamietnuté. Druhá. Dobre, takže prvú časť 1659 e, elektronicky. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté. No, dobre, že ste ma príjmeli ku kontrole. Takže druhá časť 1659 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 1660 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 1661 za, proti, zdržali sa. To si elektronicky preveríme. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie 1661. je prijaté. Kompromis 44, to je tesné. Poďme na to elektronicky, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to prijaté. Teraz kompromis 45 eh, elektronicky. Otváram hlasovanie, končím hlasovanie. Je to prijaté. Pozmeňovací návrh 1678 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 1679 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 1680 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 1681 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 1682 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis 46 elektronicky. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to prijaté. Pozmievací návrh 1686 a 87 za, proti zdržali sa zamietnuté. 1688 a 1689 spoločne a 61 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 1691 a 62 za proti, zdržali sa zamietnuté. 1693 za proti, zdržali sa, zamietnuté. Elektronicky si preveríme pozmeňovací návrh 1693. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to prijaté. 1694, kto je za? Proti? Zdržali sa, je to zamietnuté. Kompromis 47 by som si preveril elektronicky rád. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to prijaté. 1699, kto je za, proti. Zdržali sa zamietnuté. 1700 za, proti. Zdržali sa zamietnuté. Kompromis 54 za, proti, zdržali sa, prijaté. Úvodné ustanovenie 218 a Agri 2 a za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 216 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 219 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Preveríme si elektronicky 219. Otváram hlasovanie, končím hlasovanie. Prijaté. Kompromis 55. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 2, 2, 7 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 2, 2, 8 za, proti, zdržali sa zamietnuté, kompromis 56 za, proti, zdržali sa prijaté. 240 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 57 za, proti, zdržali sa prijatí. 247 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromis 58 za, proti, zdržali sa prijatí. 261 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 262 za, proti, zdržali sa. Preveríme si to elektronicky. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. A je to prijaté. 265 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromis 59 by som si rád elektronicky preveril. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to prijaté. Osmička, úvodné nie 8 za, proti, zdržali sa. To si musíme preveriť. Je mi to ľúto. Takže úvodné ustanovenie 8. E, končím hlasovanie. Je to prijaté. Teraz ďalšia strana v mojom prípade 268 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 269 za, 2, 6, 8, prepačte, elektronická kontrola, otváram hlasovanie. is closed. Končím hlasovanie. Prijaté. 269 za. Nikto nezdvíha ruky. Proti. Aha, takže preto. Zdržali sa zamietnuté. 271 za, proti, zdržali sa zamietnuté 273 za, proti, zdržali sa zamietnuté 274 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromis 60, kto je za, proti, Zdržali sa prijaté. Kompromis 61 by som si rád preveril elektronicky. Otváram hlasovanie. Hlasovanie je ukončené. Je to zamietnuté. Bolo to čestné. Takže 277, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Agri 6 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 283 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Chcete si to preveriť? Nie. 284 za, proti, zdržali sa, zamietnuté, jasne. Kompromis 62 za, proti, zdržali sa, prijaté. 289, kto je za, proti, zdržali sa. To si musíme preveriť. 289. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté. 63. Kompromis za, proti, zdržali sa. Prijatý. Kompromis 64 za, proti, zdržali sa. Prijatý. sedmička za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromis 65 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 66 by som si chcel preveriť elektronicky, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijatý. Prepačte, 308 e, za, proti, zdržali sa, to by som si rád elektronicky preveril. 308. Otváram hlasovanie. Končím. Je to zamietnuté. Kompromis 67. Kto je za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis 68. Kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 68 za, 69, prepačte, za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 70 za, proti, zdržali sa prijatí. Prejdime k pozmeňovaciemu návrhu 339 a Agri 8 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 341 za, proti, zdržali sa to by som si rád prekontroloval. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to prijaté. Kompromis 71 za, proti, zdržali sa. Je to prijaté. Teraz prejdeme k 304 osmičke za, proti, zdržali sa. Myslím, že zamietnuté. Kompromis 72 a rád by som ho preveril elektronicky. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Kompromis 73. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Teraz úvodné ustanovenie 369. Kto je za? proti, zdržali sa zamietnuté, 370 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromis 74 elektronický. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to prijaté. Kompromis 75, na mojej strane 148, takže 75 za, proti, zdržali sa, prijaté. Teraz 389 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 26 za, proti, zdržali sa. To by som si rád preveril. Nie je to jednoznačné. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to prijaté. Teraz 391 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromis 76 by som si rád overil elektronicky. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 392 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 27 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 3, 9, 3 a 10 spolu za, proti, zdržali sa, prijaté. 3, 9, 4, prepáčte, 3, 9, 5 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 396 za, proti, zdržali sa zamietnuté, kompromis 77 za, proti, zdržali sa prijatý, kompromis 78 za, proti, zdržali sa prijatý. Pozmaňovací návrh 400 na strane 150 e, za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Dobre, preverme si to. Preverujeme si e, pozmeňovací návrh 404. Otváram hlasovanie, končím hlasovanie. Zamietnuté. Kompromis 79 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 80 za, proti zdržali sa prijaté. Teraz pozmeňovacie návrh k 11 za, proti zdržali sa zamietnuté. Kompromis 81 za, proti zdržali sa prijatý. Kompromis 82 by som si chcel prevrieť elektronicky. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. prijaté. Kompromis 83 za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis 84 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 85, rád by som o ňom hlasoval elektronicky, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to prijaté. 86 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 87 by som si preveril elektronicky. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Až teraz končím hlasovanie. Je to prijaté. Prejdime teraz k 439 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 440 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis 88, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 89 za, proti, zdržali sa, prijaté. Úvodné ustanovenie, teda pozmeňujúci návrh 447 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 448 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Preveríme si to elektronicky. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Kompromis 90 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 91 za, proti, zdržali sa prijat. Úvodné ustanovenie 456, 456 za, proti. Zdržal sa niekto. Tu si musím overiť. 456, hlasujme. Končím hlasovanie. Príjima sa. 544 úvodné ustanovenie. Prepačte, 455 opravuje sa pán predsedajúci. Kto je za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. Kompromis 92 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 461 úvodné ustanovenie za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Kompromis 93 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Úvodné ustanovenie 465 za, proti. Držal sa niekto. Rád by som si preveril 465. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Teraz hlasujeme unblock až do 207. E, Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Zamieta sa. Záverečné hlasovanie elektronicky. Hlasujme. Končím hlasovanie. congratulations. Maybe the rapporteurs want to say two words. Yeah. yeah. Well, first of all, be calm down, ladies and gentlemen. Poprvé eh, poprosím o kľud. Chcem poblahoželať spravodajcom. Chcú prehovoriť? Nechcú. Rád by som teda poďakoval podpredsedom výborov v pléne budeme hlasovať v januári 2018. Ďakujem vám za vašu spoluprácu. Končím zasadnutie.